skupiny ALDE. Um, od ALDE, GUE, NGL, EPP, ECR a EFDD som dostal uh, žiadosti s nomináciami a zmenami parlamentných výborov. Ak nebudú vznesené žiadne námietky, budú tieto nominácie považované za platné. Lehoty na pozmeňovacie návrhy k návrhu rozpočtu